Okay. Mes chers collègues, j'ouvre notre Kolegovia, zač- otváram naše zasadnutie rozpočtového výboru. Len sa uistím, že schváľujete dnešný program. Námietky nevidím. Chcem vám e, oznámiť, že spravodajca pán Gerard Depre pre ďalšie oddiely e, rozpočtu 2016 bude nás musieť e, asi o 20 minút e, opustiť. Čiže ak súhlasíte, dám mu e, prioritu, ak súhlasí aj pán Fernández ako hlavný spravodajca nie som v stave vás žiadať e, e, e, o schválenie zápisnice z minulého zasadnutia, pretože sa tak vám ho dajú k dispozícii až neskôr. Teraz dávam slovo teda Žeradovi Depre, ešte pred pánom Deprezom k téme ďalšie oddiely. Vážený pán predseda, budem hovoriť i o parlamente, o rozpočte parlamentu, môžem? Je to snáď ten najdôležitejší prvok, takže áno. Ak mám o ňom pohovoriť teda na úvod, tak pohovorím. Pokiaľ ide o rozpočet e, parlamentu, Osobne by som chcel dodať e, niektoré upra- o niektorých úpravách, keďže vzniklo rozhodnutie medzi delegáciou našeho výboru a predsedníctvom parlamentu. Bolo to schválené v doplnku k textu, ktorý bol predmetom e, schvaľovania zo strany pléna, neviem ktorý dátum, myslím, že pred e, parlamentným prestávkou. Vo všeobecnosti by som vnímal problémy u všetkých eh, eh, pozmiecí k politickým líniám, ktoré chcú zvýšiť či znížiť záväzky. Je tu však určitý počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré by som vám stručne odprezentoval. Dohodli sme sa v prvom rade počas našich rokovaní s predsedníctvom, že pokiaľ ide o e, príspevky na sekretariát, bude tu modifikácia taká, aby to bolo jasné pre každého, že nejde o príspevok k dispozícii poslancom, e, môžu využiť, e, slobod, ktoré by mohli využiť slobodne. Eventuálne by si to mohli nechať vo vačku, pretože je tu množstvo E, novinárov si myslí, že to je k dispozícii e, poslancov a do ich vlastných vrecák. Takže to by sme tu mali celkom jasne vyjasniť, že e, treba hovoriť o výdavkoch spojených s personálom servisu, ktorý pomáha asist, alebo asistuje poslancovi, aby to bolo teda úplne, úplne jasné, aby to bolo každému jasné, že to nie je teda E, že to nie je dávka, ktorú by si poslanci e, mohli nechať vo vrecku. E, tiež tu bol záväzok 3. októbra na stretnutí reformovať príspevky na asistentov, aké sú tu prostriedky, ktoré je možno priradiť asistentom, plus ďalšie príspevky miestnym asistentom. Je to zodpovednosť predsedníctva toto vypracovať. Zaviazali sa, že to vypracujú počas zasadnutia 3. októbra. Ďalej potom, počas posledného zasadnutia predsedníctva som súhlasil e, za, zapojiť e, technické, techn, ide o tech, technické pozmenujúce návrhy E, nebolo e, interne to dohodnuté. Ide o poplatky e, cestovné dávky, ktoré sa redukujú na 1 300 tisíc. Takisto sú tu výdavky na škôlky, lekárske výdavky, bezpečnosť. Tu je zvýšenie, ale tieto sa vzájomne kompenzujú, takže zvýšenie nákladov sa kompenzuje integrálne znížením postov, pozícií, e, položiek, e, e, ktoré sú spojené s presunmi. Takže ako rezume, návrh, ktorý, som, ktorý sformulujem, bude rešpektovať záväzky, ktoré sme prijali s predsedníctvom a ktoré smerujú k percentám, ktoré poznáte, ktoré sa zverejnili. Zaviedol som pozmeňujúci návrh, aby sa modifikovala Eh, rozpočtová eh, linka pôvodných výdavkov na sekretariatu, aby to bolo to jasné, že sú to výdavky spojené s personálom, so servisom a s, e, s krajinami parlamentnej asistencie a tiež e, e, pozmenujúce technické návrhy zo strany predsedníctva, alebo teda kde ne, dojde k veľkému ovplyvneniu. Ako som už oznámil, pokiaľ ide o zvyšok, Šéfovia skupín zaved, e, predložia e, tri pozmeňujúce návrhy. Jeden pozmeňujúci návrh, ktorý smeruje k zvýšeniu e, dočasných agent, teda zamestnancov, 43 pozícií v prospech politických skupín. Po druhé, zvýšenie dotácií vyčlenených politickým skupinám 3 milióny 500 tisíc na zvýšenie prostriedkov na povýšenia záväzky, povýšenia kon, e, zmluvných e, spolupracovníkov a posledný pozmeci návrh e, AD14, e, kde ide o vytvorenie súvisejúcich s vytvorením novej skupiny Nebol som o tom informovaný a myslím si, že iné e, riešenia boli e, k dispozícii, e, takže som tieto pozmeňujúce návrhy odmietol, keďže je to dohoda medzi politickými skupinami. Sú to politické skupiny, ktoré nech si obhajujú tento, to, tento návrh. Oni majú zodpovednosť za prezentovanie týchto pozmeňujúcich návrhov a ich obhajobu. Ja sa držím bodu, ktorý som bol avizoval už vopred pokiaľ ide o rozpočet parlamentu. Pokiaľ ide o e, ďalšie inštitúcie, syntéza by mohla byť asi taká v tomto štádiu, pán predseda a milí kolegovia. Len veľmi v rýchlosti. Pokiaľ ide o e, súdny dvor, je tu e, návrh e, samotnej inštitúcie, Myslím si, že ani komisia, ani rada, ani e, dvor e, nevedia e, o dopadoch, ktoré budú súvisieť so zvýšením počtu sudcov, pokiaľ ide o personál sekretariátov a pretože mne sa zdá, že by, nes, ne, ne, by sme na, zbytočne mali 28 sudcov, keď sa zároveň prečkatia iné náklady, toľko k čiastkám, ktoré sa pož- požadovali zo strany e, súdneho dvora trošku vyššie než to, čo e, vyčlenila komisia a trošku viac než to, čo vyčlenila rada. Pokiaľ ide o dvor auditorov, prevzal som návrh formulovaný inštitúciou, pridal som tam sumu 100 tisíc eur na poistenie spojené e, s dôchodkami súdneho dvora. To predložila komisia potom, čo nám poslala tento rozpočtový návrh. Takže je to rozpočet inštitúcie 186 plus 100 tisíc, ktoré žiada komisia. Komisia, ako viem, si veľmi tvrdo obhajuje svoje zájmy. Ďalej som potom prevzal návrh e, ekonomického a sociálneho výboru. Tento návrh komisia prijala. Zníženie e, e, počtu o 36 pracovných miest. Dohoda medzi parlamentom a ekonomickým a sociálnym výborom. Pokiaľ ide o výbor regiónov, vyjednal som so službami návrh, ktorý celkovo sa dá porovnať s tým, ktorý predložila komisia, ale je trochu nižší, pretože sme tu vlastne určité pozície zoškrtali a dostali sme sa k záveru, že, že v určitých prípadoch sa e, v rozumnom e, pomere znížili tieto pozície a to reaguje na potreby inštitúcií. Pokiaľ ide o som, ďalej som prevzal návrhy komisie, ktoré znovu nastolujú návrh rozpočtu. Rovnaká vec sa týka Európskeho e, kontrolóra pre ochranu údajov. Trošku problém mám s ESVČ. Prečo? Pretože ESVČ, ako iste viete, je vlastne služba ktorá má vlastne akoby dve centrály. Na čele má podpredsedku komisie, podpredsedky komisie, ktorá je tiež e, vysokou predstaviteľkou v rade i komisii. Takže vlastne zodpovednosť e, vonkajšej služby sa, sa zdieľa medzi radou vlastne a komisiou. Tieto dve inštitúcie predložili návrhy, ktoré sú e, aj jedna, aj druhá dosť rozdielne. Komisia E, prijala návrhy, ktoré e, prijala, e, predložila SVČ a to je vlastne same, same to vysvetľuje, pretože pani Mogherini je podpredsedničkou komisie, bolo by asi ťažké zo strany tým pádom komisie škrtať rozpočet svojej vlastnej podpredsedničky. Zvýšenie 3,79 po tom, čo sme preverili celok rozpočtových pozícií, čiastky navrhované komisiou, so, tom rozdelil na dve časti a pre každú pozíciu, e, kde je divergencia, som prostriedky precízne e, zarazil, zaradil tie, ktoré predložila komisia takým spôsobom, aby tu nebola dvojzmyselnosť, aby to bolo jednoznačné v prospech e, TFZ komisie som pripravený sa obhájiť, keď vstúpime do diskusí presnejších ku každej tej rozpočtovej linke, aby som ukázal, že táto e, opcia je podľa mňa tá opcia najrozumnejšia. Toľko teda, vážený pán predseda, e, to môžem povedať v tomto štádiu. Dostali sme množstvo pozmenujúcich návrhov, menovite z novej skupiny politickej, 43 pozícií dodatočných asistentov dostali pritom práve oni. Sa redikujú e, okrem toho e, ďalšie rozpočtové linky parlamentu, takže e, ďalšie politické skupiny musím uznať, že až v období hlasovania E, budem reagovať na príslušné pozmeňujúce návrhy. Toľko v, v tejto chvíli a budem očakávať e, kritiku i komplimenty zo strany kolegov. Ďakujeme za túto prezentáciu. Budeme sa môcť určite k tomu vrátiť pri pozmeňujúcich návrhoch zo strany predsedov skupín. Rád by som videl obha obhájenie dodatočných prostriedkov Máme predsa veľmi zošnurovaný rozpočet a naša autorita za, za, vždy závisí od toho, ako rigorózne pristupujeme k formulovaným požiadavkám. Ďakujem za všetky tieto upres, upresnenia. Želá sa niekto k tejto téme vyjadriť? Nikto si nežiada slovo, očividne. Boli ste očividne veľmi presvedčiví, pán spravodajca. Keďže máte e, veľmi e, zložitý pracovný program agendu, takže ja teraz e, vyzvem kolegu všeobecného spravodajcu, hlavného spravodajcu pána Fernandesa. Dnes vieme, že ECOFIN potvrdil pozíciu Koreperu kritika formulovaná Jose Manuel pred dvoma týždňami, to asi len potvrdí. Ďakujem, pán predseda. Kritiku, ktorú som bol vyjadril na pôde e, rady, tá zostáva, ale nechcem vysloviť slova vďaky. Chcem sa poďakovať politickým skupinám, kolegom za prácu, ktorú sme spoločne odviedli aby sme navrhli pozmenujúce návrhy. Chcem sa poďakovať za vynik- tomuto vynikajúcemu týmu, sekretariátu. Chcem sa poďakovať kolegom, poradcom z mojej skupiny. Včera, teda ešte e, v, v nedelu, to prebiehala ešte vždy tvrdá práca. Tvrdo sme pracovali na všetkých pozmeneniach, e, preštudovali sme všetky pozmenujúce návrhy. Vám všetkým chcem za toto poďakovať a vysloviť uznanie. E, vo všeobecnosti bolo predložených 1824 pozmenujúcich návrhov, 532 z výborov, ďalej potom 645 eh, zo strany eh, jednotlivých poslancov, 141 eh, k kapitole 2, 248 oddiel 4, aby sme mali len predstavu o týchto pozmeneniach. Keď ich všetky zhrnieme, vo vzťahu k rozpočtu komisie, tak je to nárast 500 miliónov eur. Pre spravodajcu e, riešiť tieto pozmeňujúce návrhy pri tých e, nízkych maržách, ktoré v rozpočte máme. Ale jednoducho náš rozpočet je malý, E, je to 1% e, približne e, HDP. A tu opätovne sa navrhuje tretina rozpočt, ročného rozpočtu. Premýšľame teraz vážne o tom, ako nájsť konsenzus. Určite sa to urobiť dá. Máme jasnú stratégiu, silný mandát. V, v júli v pléne to bolo schválené jednotlivé skupiny a poslanci sa do veľkej miery držali tohto mandátu, ktorý nám bol udelený. Prislúbili sme, že e, rast pracovné miesta a ekonomiku podporíme vo viacročnom rámci, ako aj pri platbách sme povedali, že sa chceme držať e, z našich e, prísľubov e, už pri prezentácii všeobecných čísiel. Dohodli sme sa, že je to dôležitá centrálna téma. Zmeny jasne ukázali, že politické skupiny a kolegovia sú citliví na túto otázku a treba sa ňou zaoberať a, a chcú sa tým zaoberať ako celkom trochu nemôžeme vnímať oddelenia, ale treba to vnímať v súvislosti s časťou 3, napríklad bol proti chudobe, v Stredomorí, ďalej ostatné nástroje, nástroje predstupovej pomoci, humanitárna pomoc. No a v prípade tohto balíku treba zohľadniť aj to, že treba uvoľniť príslušné podpor- prostriedky tak, aby agentúry ktoré sa venujú týmto otázkam, mali dostatok zdrojov. Všetky tieto otázky súvisia e, spolu a treba ich vnímať aj spoločne. Ja dúfam, že rada preukáže rovnakú senzibilitu a tiež to takto zhodnotí. No a na tento cieľ, na tento balíček uvoľní naplňujú dostatočne veľa prostriedkov, tak aby dráma bola minimalizovaná a aby sme mali spoločný cieľ. Samozrejme chceme byť realistické, preto je dôležité, aby každá zmena bola opodstatnená. Okrem toho patrí princíp univerzálnosti rozpočtu. Nejde len o potvrdenie nejakého pridelenia prostriedkov, nedeleno akékoľvek návrhy. A už sme aj prislúbili, že nástroj flexibility, teda že celkovú flexibilitu chceme vyčerpať a to by mali byť aj priority rady Môžeme sa pozrieť ešte na jednotlivé časti. Ja som veľmi spokojný, že výbory a politické skupiny e, chcú dodržať slovo, ktoré dali na programu Horizon 2020 a CEF Connecting Europe Facility. S tým som veľmi spokojný, pretože väčšina návrhov k jednej jednotke a CEF a to chcú znovu vrátiť, alebo chcú vrátiť to, čo bolo stiahnuté pre Európsky fond pre strategické investície. Čiže tým vlastne dodržíme naše slovo, ktoré sme dali už pred dvoma rokmi, trom inštitúciám. Tým by sme chceli tiež dodržať sľub, ktorý dali beneficientom programu Horizon 2020 ako aj CEF, teda prepojenie Európy. Oba tieto projekty, oba programy sú mimoriadne dôležité, aby sme realizovali cieľ konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti. Eh, Junckerov plán pre strategické investície hm, hm, v náročných eh, podmienkach. No a myslím, že v tomto svetle treba dostať našim sľubom, ktoré dali tri inštitúcie, pretože, ako som povedal, panujú mimoriadné, mimoriadné podmienky a to treba zohľadniť, keď sa pozrieme na pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, sú tu obrovské presuny. Horizont 2020 bol posilnený. CEF 626 miliónov na výšenie, ale ako som povedal, to je téma, ktorú treba skúmať separátne. Sú tu ďalšie dôležité programy Erasmus, Kosme, mnohé pozmejúce návrhy z výborov individuálnych poslancov, aby tento cieľ bol realizovaný. Časť 1b. Aj tam sa rysuje príležitosť voľniť prostriedky na zamestnanosť mládeže. My už sme skonštatovali, že táto iniciatíva musí pokračovať. Treba voľniť prostriedky 2014-2015, takže použiť prostriedky na to, aby mohla iniciatíva pokračovať. A okrem toho konštatujem, že existujú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú zamerané na to, dodržať platobný plán, tak aby tým netrpeli aj programy, ktoré už sa bežia sú tu návrhy rôznych skupín, aby sme do tej časti dali 1 miliardu pre Grécko, treba zohľadniť, no a v súvislosti s tým existujú aj príslušné pozmeňujúce návrhy. Ja by som chcel ešte potvrdiť, e, že napríklad iniciatíva zamestnanosti pre mládež má vynikajúcu e, mieru realizovateľnosti alebo čerpania. A to treba zohľadniť pri schvalovaní pozmeňujúcich návrhov. Je dobré podporovať časti, ktoré dobre, ale je nezmysel posilňovať také časti, ktorých eh, miera čerpania je dobrá. Cek 2 tam sú rôzne pozmeňujúce návrhy na rozdiel od ceku 1, eh, kde je marža cek 2 15 eh, miliónov cek 2B 2 tam je marža vyššia odsek 3 z pozmeňujúcich návrhov je jasné, že teraz musíme venovať utečeneckej kríze a tak to treba vnímať. Pozmeňujúce návrhy to potvrdzujú. Odsek 4 To isté platí pre agentúry, pilotné projekty, pre prípravné opatrenia. Bolo predložených 89 eh, pozmejúcich návrhov z výborov a 100 pozmejúcich návrhov eh, politických skupín. Ako som povedal, to sú pozmejúce návrhy, ktoré majú posilniť agentúry na vytvorenie prostriedkov. Cek 4 má nájsť súvislosť medzi oboma takými nástrojmi. V podstate ide o to, venovať sa e, situácii migrantov a to platia pre e, ostatné pozmeňujúce návrhy. Čiže politické skupiny sa tu v podstate dohodli. No a ja konštatujem, e, že veci už boli dohodnuté. Zohľadňuje sa to a odzrkadľuje sa to v pozmeňujúcich návrhoch poslancov 390 miliónov na platby na tento cieľ. V tejto súvislosti by som komisii rád položil jednu otázočku. Môžete nám potvrdiť, a to je pre nás veľmi dôležité, že v prípade druhého návrhu 390 miliónov na platby. To je bezpečná čiastka, tak ako sme to skonštatovali, súhlasí to a bude to zohľadnené v opravnom liste. Pre nás je to dôležité ďalej balíček, ktorý bol vorený pre utečencov. Bude sa to upravovať ešte smerom nahor a bude to mať podobný, podobnú tendenciu ako druhý balíček. Ja by som chcel pripomenúť, že v prípade druhého balíčku 500 eur plus 100 eur pre štáty, ktoré príjmajú utečencov, Taliansko, Grécko. A druhá otázka je, či bude nejaká vízia. Ďalšia otázka, či to bude obsahom opravného listu. Odsek 3. 508 eur marža marže sa nemôžu prekračovať a to kvôli konvergencii medzi politickými skupinami sa dá konštatovať, že pravdepodobne ešte tento týždeň sa nám podarí nájsť istý konsenzus, tak aby sme dosiahli náš spoločný cieľ a je veľmi dôležité, aby Európsky parlament v rozpočtovej stratégii bol aj naďalej rozhodný, jednotný, ale bol tiež jednotný na to, aby sme dokázali riešiť migračnú krízu a krízu utečencov. CEK 5 všeobecná stratégia, ktorá sa vykryštalizovala v pozmeňujúcich návrhoch, a ktoré majú obnoviť návrh komisie odsek 5 a ďalšie dodržiavajú všeobecné pravidlá, na ktorých sme sa dohodli. K pilotným projektom. Aj tu sa členovia výborov aktívne zúčastnili. Je tu veľmi veľa pilotných projektov, je jasné, že stredky sú, nie je veľa, aj marže sú obmedzené, čiže treba trochu pridať, aby v každom domoceku boli marže tak, aby sa dali realizovať všetky projekty. ...308 311 miliónov záväzkoch prekročených. No a tak. Ručne bez toho, aby som sa venoval otázke agentúr, pretože v tejto otázke máme stáleho spravodajcu. No na záver by som chcel poďakovať všetkým kolegom, všetkým politickým skupinám, ktorí posilili ten vynikajúci tým. Eh, sekretariátu. Rovnako by som chcel poďakovať sekretariátu nášho výboru, ktorí mi veľmi uľahčili eh, prácu. Nechcem povedať, že to bolo jednoduché, ale všetci títo kolegovia mi prácu uľahčili. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán všeobecný spravodajca. Ja by som vám chcel poďakovať a oceniť vašu angažovanosť a dostupnosť hlavne počas posledného rozpočtu. Vy spolupracujete s mnohými odborníkmi, ktorí veľmi intenzívne vás podporovali. No a musím poďakovať vám ako všeobecnému spravodajca, ale aj kolegyňam a kolegom sekretariátu, politickým poradcom skupín a všetkým ostatným. Dobre. Takže toľko moje úvodné slova. A teraz slova pána Fernandéša boli jasné. Doba je ťažká, skutočne, pretože Európa prechádza dôležitými krízami. Pripomínam grécku krízu a ešte sú dôkazy toho, že potrebujeme dôkazy, že prijaté záväzky sa plnia a potom samozrejme ten exodus, ktorý momentálne e, zažívame. Dôležitá je tu diplomacia, ako aj vojenská politika, ako aj podmienky príjmania. Zažívajú zaťačkávajúcu schúčku a vidíme, že Európa je bezmocná, pretože členské štáty si uplatňujú práva, v stave všeobecného chaosu. Takže rozpočet, ktorý máme k dispozícii, je vystavený obrovskému tlaku a treba ho vynakladať veľmi opatrne. Tým otváram eh, diskusiu a slovo možno by som mohol dať eh, slovám eh, zástupcom komisie. Jose Manuel hovoril o právnom liste. Môžete nám tomu niečo povedať? Áno, ďakujem pekne, pán predseda. I spravodajca, pán Fernández, nám položil dve otázky. Či to vyzerá za platbami, ktoré budú dôležité pre tento druhý balíček, aby sme dokázali čeliť obrovskému migračnému tlaku Napríklad presídlenie, eh, či to platí, patrí do, do prvného listu. Áno, povedzne áno, k tomu patria aj tradičné elementy právnych listov, ktoré eh, v tomto čase vždy predstavujeme. Druhá vec, to bola tiež otázka všeobecného spravodajca, ten sa, spie, spravodajca, ten sa spýtal, aký je rozdiel medzi týmito balíčkami totiž medzi balíčkom z maja a balíčkom, ktorý bol oznámený dnes. No áno, v prípade majového balíčka už sme dospeli veľmi ďaleko. No a komisia rozpočet príslušne upraví. Eh, všeobecný správodajca to už povedal, že v prípade opatrení, ktoré boli predložené v máji, niektoré z elementov, ktoré sú súčasťou eh, balíčka, teraz už sa nachádzajú. A ide tu aj o úplne iné eh, rozmery, rozmery a o ktorých sa hovorilo ešte pred letom. Takže pomocou tohto listu bude možné upraviť, aby vo svetle rozhodnutí, ktoré legislatívne orgány dovtedy príjmu. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pán BG. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam vyjadrenia spravodajcu. No a samozrejme, všetko, čo slúži revitalizácii oživeniu európskeho hospodárstva, mimoriadne dôležité, rovnako tak ako aj z rovnakých dôvodov to, čo musíme ešte trochu upraviť s ohľadom na dopady do tzv. Junckerovho balíčku. balíčka. Ale máte úplnú pravdu, momentálne sa nachádzame, alebo sme svedkami novej forme, formy stiahovania národov. A keď v nachádzajúcich šiestich mesiacoch členský, členské štáty, e, keď nám v členských štátoch Európskej únie nenapadne nič lepšie, ako to, čo sa deje v ostatných mesiacoch, tak humanitárna katastrofa bude mať takú podobu, ktoré pôjde strach a v našom susedstve sa regionálna situácia veľmi zhorš, zhorší, no a budeme musieť konštatovať jedného dňa, že naše zmluvy a hodnoty, ku ktorým sa priznávame, nie sú nič hodné, len sú slovami na papieri. Potom niekto napíše o tom e, knihu, tak ako to pozapov napísal Christopher Clark vo svojej knihe Sleepwalkers. No a preto nechápem, že komisia je stále taká kľudná, keď eh, minulý týždeň vykonaný dôležitý krok, predložený balíček opatrení, tak aby s ohľadom na humanitárnu katastrofu, ohľadom na spoločnú podporu začal niečo robiť. No a je to balíček, ktorý v konečnom dôsledku nebude istočný. Talianský premiér včera v online interviu povedal samozrejme, že tie členské štáty, ktoré sú na, alebo ktoré majú kontrolovať vonkajšie hranice EU, boli preťažené od istého momentu a tie členské štáty, ktoré prijímajú veľkú časť utečencov, budú nedlho tiež vyčerpané. Takže treba robiť všetko naraz. No a teraz Juncker oznámil, že sa vytvoria prvé tzv. hotspots, ktoré teda by mali začať fungovať, no oni budú fungovať len pokiaľ zároveň ďalšie preberanie utečencov sa dohodne aj s ďal, ďalšími členskými štátmi. No a pokiaľ sme sa nedohodli na tých 40 tisícoch alebo na 160 tisícoch to, že teda nedospeli sme k žiadnej dohode, no tak tu vyvstáva otázka, ako to bude pokračovať s ďalšími bodmi programu. A myslím si, že tá situácia je jasná. No a ja si spomínam, že rada vzhľadom na tých 40 tisíc utečencov, ktorí teda boli menovaní na úvod pri tej diskusii, prvej diskusii o prerozdelení, tam bol flek, flexibilizačný e, nástroj e, s prostriedkami asi 68 e, miliónov. Takže dohromady to bude asi 400 miliónov. No a potom teraz sa hlasuje vo výbore rozpočtovom v septembri a oni prídu o týždeň neskôr s nejakým opravným listom. Ale myslím si, že toto v podstate nedostojí dôležitosti situácie. Keď sa pozrieme na čísla z rady, že ča- vo veľa častiach je tá čiastka tam vyššia než na rok, pre rok 2015, ale čítame tam, že UNHCR za tábory pre utečencov v Libanone, v Turecku a v Jordánsku má v dispozícii tretinu prostriedkov porovnaní s tým, čo mali k dispozícii na začiatku. To znamená, že keď sa potom pozriem na to, čo my robíme e, v rámci nášho partner, východného partnerstva alebo predprístupovej pomoci, čo máme tam k dispozícii a čo robíme tam, tak už potom neviem, či e, slovo škandál je vôbec dostačujúce, pretože pokiaľ sa nám nepodarí v nadchádzajúcich týždňoch stabilizovať e, situáciu v utečenských táboroch, čo sa týka hygienických aspektov a celkovo teda starostlivosť o týchto ľudí a to udržateľným spôsobom, tak tí ľudia sa pustia ďalej na cestu. A tu nie na Maďarsko alebo Chorvátsko, Slovinsko, pretože tí prví prechádzajú gruzinskom, ruskom a niektorí aj teraz zo severu e, do Európy. A preto potrebujeme nejaký odol, nejakú odolnú koncepciu, ktorá by sa osvedčila. Musíme nájsť nové spôsoby ešte pred prvým čítaním na plenárke, tak aby teda tieto otázky sme ošetrili v spolupráci s ďalšími inštitúciami. A keď sa pozrieme na celkový rozpočet, o ktorom hovoril spravodajca na kategóriu 3 a 4, a pokiaľ by sme mali teda vypichnúť, čo si môžeme dovoliť e, s tými dostupnými prostriedkami. E, kam pôjdu, kto ich dostane, aké máme možnosti potom pomáhať v utečenských táboroch, napriek tomu, že už možno nič ďalšie robiť nemôžeme. Takže ako to vyzerá s tými prostriedkami na rozvoj tých hotspotov? Ako to vyzerá s ďalšími utečenskými fondami, s ďalšími nástrojmi? Chceme to vidieť v číslach tak a potrebujeme nejakú spolahlivú analýzu toho, čo je potrebné pre rok 2016. A tie prostriedky, ktoré by sme potrebovali urgentne, tak tam je treba zistiť, či ich máme alebo nie. No a keď sa pozrieme teraz na dokument, je to dosť dobrý dokument komisie, kde je veľa otázok a odpovedí. Aj vzhľadom na ten e, porušnický fond. Tá rubrika je v podstate otvorená. Je tam naplánovaných 8 miliard eur, to si myslím, že to znie dobre. Ale to prerozdelenie rozpočtových prostriedkov aj z iných častí rozpočtu, prebehne to takto? Alebo je to len také presúvanie hore-dole, aby nám to akurát zrovna tesne vyšlo. Ja by som rád videl konkrétne čísla, potom, ktoré budú opodstatnené, odôvodnené. Takže, pán predseda, si myslím, je treba ešte takto sa popýtať komisie, povedať im, že potrebujeme jasnú, presnú analýzu, čo sa bude robiť s týmito prostriedkami, pretože my potom musíme povedať, že spoločne s OSN E, máme určitú povinnosť, ale nevieme, či jej môžeme dostať. Nie je to len otázka e, tých prostriedkov, ale aj všeobecnej organizácie a koordinácie, pretože treba vedieť, čo vlastne urobíme, aby sme kontrolovali migráciu 28 krajín, to je 28 e, súborov predpisov, V niektorých krajinách e, sa tá žiadosť vyrieši za niekoľko dní, niektorých e, oveľa viac. A v určitých krajinách utečenci e, dostanú viac prostriedkov, oveľa viac než v iných krajinách. V niektorých môžu okamžite, takmer okamžite začať pracovať, inde musia čakať rok či dva, takže utečenci môžu mať pokušenie, sklon zostať skôr v tej krajine než v inej. Takže ako ich chceme zorientovať? Nemáme tu dojem pri tejto požiarnej situácii, si Európa vôbec si to uvedomuje. V Grécku sa organizujú e, transfery z Kozu, Lesbosu priamo do Tesaloník e, smerom k Macedónsku. Takže Dublinská e, dohoda v tejto súvislosti nož, už jednoducho ťažko sme, sme zaskočení a Mnohí tu zatiaľ veľmi kritizujú Európu. Kladú si otázku, či Európa vôbec vie byť veľmocou, silou, alebo nie. Pán Denano. By som len povedal, že rozpočtové e, cvičenie k tomu roku 2016 je osobitne zložité, pretože je to naozaj kríza, ako popísal pán kolega Böge, a ja plne e, zdieľam jeho pohľad na vec, je tu e, ďalej kríza zamestnanosti mladých, grécka kríza, polnohospodárska kríza a táto je rozsiahla. Tá dnes určite súvisí s ruským embargom, ale tiež do veľkej miery e, s, s, s, s sanitárnou krízou. Určite súhlasím, že je tu veľká, veľká kríza. Choroby zvierat, hovedzieho dobytku, množstvo problémov, ktoré nás len čakajú, pretože ťažký, ťažký bude obchod mimo dotknutých oblastí a bude treba očkovať e, celé tie stáda a to bude určite mnoho stáť vakcíny nebudú vždy disponibilné, takže je to cel, celkom silná kríza na všetkých úrovniach. Treba naozaj, podľa mňa, e, túto krí, krízu riešiť. A chcem e, poblahožovať kolegu Fernandezovi nám všetkým vlastne, že zvládame tieto, tieto problémy a dokážeme vyvinúť tlak. Myslím si, že e, tu je principiálny problém otázky e, rozpočtové v Európy. E, vyžadujeme si to viac prostriedkov. E, všetky tie spomínané krízy mladých, polnohospodárske, utečenecké, grécka, to všetko si vyžaduje prostriedky a nad rámec toho všetkého v konečnom, v konečnom dôsledku sme akceptovali škrtanie prostriedkov kvôli Junckerovému plánu i kvôli iným otázkam. Ja si kladiem otázku, či to takto môže pokračovať. Samozrejme, že či v konečnom dôsledku sa nám e, podarí uvažovať o novom zorganizovaní rozpočtovom Európy. Dnes tu máme, dobre to e, popísal kolega Böge, máme tu len nejaký súčet národných egoizmov. Egoizmy k rozpočtovým otázkam v každom prípade každý si chce z, toho, z toho svojho príspevku čo si očkrtnúť. Treba nájsť e, dôstojné zdroje, e, aby sme mali e, silnú Európu. Ja si kladiem, kladiem, ja si hovorím, možno bude treba e, zrýchliť e, po, proces netrpezlivo čakám, ako nám povie vlastne, čo nám povie Monty, kde, náj, kde nájsť vlas, vlastné prostriedky. Pýtam sa všetkých tých, ktorí sa zúčastňovali zasadnutia skupiny. Takže naozaj tu je principiálna otázka e, k rozpočtovaniu v Európe. Ja si, si želám, aby naša rozpočtová komisia e, zdôrazňovala, že takto to nemôže ísť ďalej. Ďakujeme. Pán Gajar. Nož. My ako sociálne demokratická politická skupina pri posudzovaní rozpočtu sme rozmýšľali, ako tieto rôzne problémy môžeme trochu dostať pod kontrolu a preto toto je našim cieľom, cieľom nášho prístupu, že Eh, je to, čo sme eh, dosiahli pri eh, riešení tej platobnej krízy, neohrozí to. No a ja si spomínam, že komisia povedala, že peniaze, o ktoré bude požiadané, tak potom teda budú použité na vyriešenie tejto krízy. No a mňa prekvapilo, že rada na toto pristúpila. Napriek teda tej otázky e, platieb, e, teda tam bolo, boli nejaké škrty v rámci rozpočtu, v rozpočte. No a my sme, alebo zastupca rady my priateľsky na našom stretnutí vysvetlili, že sa teda vychádza z predpokladu, že už teda je tam také navýšenie, že by tá absorpcia nemohla byť zaručená. Myslím si, to je dobrý argument. No a keď sa pozriem na to, že napríklad sociálny e, dialog a vidím tam, e, že v druhom riadku sú tam 5 e, čiastky vyškrtnuté, tak teda neviem, keď sa pozriem napríklad na agentúru pre rovnoprávnosť pohlaví, tak tam sa vyškrtlo asi 3000 e, eur. No a to neviem, takéto detailné prístupy, takéto škrty, toto v podstate dementuje to tvrdenie, že e, členské štáty nie sú schopné absorbovať tieto e, čiastky. No ale Máme tu teda rôzne argumenty. Kolega Fernández práve na to poukázal, že tie navýšenia, ktoré sme naplánovali v rámci rozpočtu, potom môžu byť aj určitým spôsobom obmedzené. Takže tá platobná kríza. Mám otázku pre komisiu. Takže ten návrh, čo sa týka riešenia um, tejto krízy. Je to tam zaručené alebo nie? Pokiaľ áno, tak to by znamenalo, že tie prostriedky sa do, nevyužívajú správnym spôsobom. No a pokiaľ to nie je zaručené, tak to je potreba ešte vysvetliť členským štátom. Takže ja by som teraz žiadal argumenty zo strany komisie, pretože je treba upozorniť radu na to, že to, čo slúbili, že prekonajú e, tú platovnú krízu, tak 8 týždňov neskôr na to už zabudli. No a potom v rámci rozpočtového konania sa staráme o to, akým e, spôsobom teda to tam ošetriť. Druhý problém, ktorý tam vidíme, je ako organizovať financovanie Európskeho fondu pre štrategické štúdie ako zaručíme dostatočné impulzy pre rast a vytváranie pracovných miest. No a na záver, a to je na rovnakú tému, ako hovoril pán Böge, aké príspevky tam sú potom stanovené pre, na, e, pre rozpočet, e, ktoré potom budú určené na zvládnutie utečenskej krízy. Ja robím politiku s takými číslami, že komisia potrebuje na utečenca e, na jedného o viac než e, o 6 tisíc eur viac. Takže my potrebujeme E, za jeden rok v podstate o viac než o 27 miliónov eur viac pridať do rozpočtu. A myslím si, že mám rovnaký problém, Reimer, ako si povedal ty. On to hovorím inými slovami. Takže buď vytvoríme rozpočet, ktorý bude hovoriť, že to nie je možné a budeme argumentovať tak, ako sme argumentovali dlho, že e, my chceme väčší prístup pre investície a rada menej. No, alebo sa budeme byť trochu predvydaví a pokúsime sa získať prostriedky. Ja by som teda zvolil tú druhú možnosť, pretože si myslím, že rada musí dospieť k jasnému rozhodnutiu a netvariť sa, že môžeme pokračovať ako sme to robili doteraz. Takže pokiaľ sa úchylíme teda k nejakému opravnému dodatočnému konaniu, tak tým stratíme čas pretože budeme sa radiť o tých prostriedkoch, o dotočnom právnom rozpočte, máme tam určité lehoty, všetko sa to musí dodržať, pozmeniť sa naviac tak ďalej. A pokiaľ chceme, chceme byť efektívni, tak musíme pracovať rýchlo. No a tie argumenty, ktoré predložil Reimer, by som chcel podporiť v jednej veci. Pri mne e, Navštívil ma človek, ktorý má e, pri OSN na starosť palestinské otázky a tvrdil, že teda pomáha už 10 e, ročia v palestinských utečeneckých táboroch. No a potom prišla finančná kríza, ktorá mohla byť prekonaná s pomocou arabských štátov a USA a že by si želal, aby rozpočtový výbor taktiež navýšil rozpočet o 72 miliónov na tieto účely, aby dohromady to bolo e, takmer 400 miliónov. No a pokiaľ to neurobíme, tak aj tento projekt sa dostane do veľkých problémov. Napríklad tam máme otázku e, škôl pre palestinské deti a mladých, pretože tam teda to bude okresané a pre mnohých ľudí v týchto utečeckých táboroch v Palestíne, toto je taká posledná kotva, posledný dôvod, prečo tam ostať v týchto táboroch. Predstavte si, že by všetci títo ľudia, ako aj iní z tohto regiónu, sa vydali na cestu za lepším životom. No a tento náš rozpočet v podstate je taký, že to, tie peniaze, ktoré dáme k dispozícii, tak môžu pomôcť e, riešiť situáciu na strednom Blízkom východe, ale neurobia to dostatočne. No a tie potrebujeme príslušné politické nástroje. No v tento, v tomto kontexte si robím veľké starosti, či toto rozpočtové konanie bude prebiehať tak ako v minulosti. My chceme navýšenie, rád nechce, potom e, musíme mať e, teda zmierovacie konania a tak ďalej a všetko sa to bude ťahať. A pred Vianocami možno pôjdeme až spokojný domov, alebo sa môžeme pokúsiť tie politické krízy systematickým spôsobom riešiť. Samozrejme, tú druhú možnosť by som preferoval, avšak sa obávam, Takže to skôr bude tá prvá možnosť. Bojím sa toho, že nebudeme riešiť krízy, len ich eskalujeme. Ďakujeme. Každý iným spôsobom vymeriava závažnosť situácie. Možno, že je to priestor, aby tu komisia reagovala ako, čo budeme robiť s týmito prostriedkami? Aké sú e, priority, ak chceme znížiť e, pristiavolectvo? Musíme nájsť prostriedky, aby sme, aby sme odľahčili e, jednotlivé tábory. Ďakujem za slovo. By som na úvod chcel srdečne poďakovať nášmu hlavnému spravodajcovi za odvedenú prácu a súhlasím s niektorými predrečníkmi. Taktiež som prekvapený tými niektorými položkami, ktoré podľa mňa nie sú dostatočne intenzívne, nedosta- sú nedostačujúce na to, aby sme riešili tie hlavné problémy. A o tom hovoril aj pán Gajer, aj pán Böge. Avšak chcel by som to ešte trochu analyzovať. Spomínate si, kolegovia, ja už som celé mesiace na toto poukazoval. Hovoril som, že je treba to riešiť. Že toto je oblasť, kde sa musí EÚ osvedčiť a teraz bez preháňania, musí dokázať v podstate, že slúži svojmu účelu. A my tu máme krízu spravodlivosti a dôvery. Nemôže sa stať, že budeme podpisovať zmluvy s našimi členskými štátmi, ktoré podľa nejakých eh, svojich rozpočtových eh, možností alebo podľa konkrétnych, eh, konkrétnych podmienok si budú vyberať, kedy dostoja záväzkom a kedy nie. No a môže sa potom zdať, že ten že tie zmluvy sú len kusmi papiera. Máme tu napríklad Dublin. To je vo svojej podstate dobrý nástroj, ale nebol úplne premyslený. A na záver teda to absolútne vybuchlo. A podľa mňa jedna z chýb je tá, že EÚ nie je dostatočne solidárna. A tu chcem vyloženie menovať Nemecko. Nebolo v poriadku, nebolo dobré že predovšetkým e, južné štáty EÚ niesli e, tú hlavnú záťaž a tam v podstate, kde sa tá noha toho tečenca prvýka dotkne európskej zeme, tak tam v podstate tie krajiny sa to musia postarať ale je treba im poskytnúť finančnú kompenzáciu. Takže sa nemusíte to čudovať, že tie dohody sa nedodržujú. Ale pokiaľ viete, že sa to tam deje, tak je treba proti tomu niečo robiť a nie sa tváriť, fajn, ignorujme to, veď už to raz bolo. No a preto je treba vyslať jasný signál v rámci tohto rozpočtového návrhu, že túto existenčnú výzvu nielen pre Európsku úniu, ale aj pri toho úvoji ľudí, ktorí sú na uteku, že ju je treba riadne riešiť. Preto musíme dať dispozícii príslušné rozpočtové prostriedky a tam to absolútne postráda v tomto návrhu rozpočtu. Myslím si, že je treba skutočne znásobiť tie prostriedky, pretože to sú dobre investované prostriedky. Investované dobre do života týchto ľudí, ale aj dobre investované do našej Európskej únie, ktorá musí a môže pomáhať, ale nie len na báze ad hoc. Samozrejme, je to potrebné, keď tá kríza sa príliš vyostri, ale potrebujeme všeobecne nejakú koncepciu, ako dokázať, že tieto um, v podstate prítoky utečencov, že nebudú permanentné. No a všetky tie sluby priateľstva, tu máme pred sebou, no ale videli sme, že pred pár týždňami u nás doma v Nemecku bolo povedané, že máme situáciu pod kontrolou a že tí ľudia, ktorí tam vidia problémy, tak to sú takí nejakí, čo malujú čerta na stenu. no a teraz naraz sa zavádzajú kontroly na hraniciach, no keď toto vidím, tak mám dojem, že tu niečo nesedí. Na jednej strane si myslím, že je pozitívne, že tu zaznievajú veľmi jasné vyjadrenia, ale milí kolegovia a kolegyne, minulý týždeň sme odsúhlasili dokument o azyle a imigrácii a v tom sa píše, že azylanti a utečenci v rámci teda zamýšľaného prerozdelenia v EÚ majú právo namietať a že si sa právne môžu brániť proti tomu, boli pridelení do krajiny, do ktorej nechcú ísť. A myslím si, že toto sú tie správne signály. Keď dnes hovoríme, že potrebujeme jasnú stratégiu a potrebujeme e, určité e, stimuly, ale nesmieme realizovateľnosť stratiť zo zretela. A tá diskusia musí byť vedená aj tu u nás v parlamente, aj v rámci nášho výboru, napriek tomu už napríklad možno nie sme gestorským výborom, ale je to obrovská výzva. A čo týka tohto rozpočtu, ktorý sa to navrhuje, tak tam je to len veľmi marginálnym spôsobom poriešené. Ďakujem, pani Niriada. Nuž, počujem tu dve rôzne veci potrebujeme prioritizovať a presne sa zamerať. Máme tu utečeneckú krízu, ktorá je teda vážna, avšak je treba sa zbaviť dublinského nariadenia, ktoré je smiešné. Ďalej tu máme eh, front, napríklad Frontex, koľko potrebuje prostriedkov, ale zase kam tie peniaze idú? Je tam treba väčšiu transparentnosť. Napríklad v Írsku eh, dve, dva, dve írske lode eh, zachránili za posledné týždne 5000 ľudí. Takže otázka je, či prostriedky sa vynakladajú správnym spôsobom. Ďalej je treba sa pozrieť na to, odkiaľ tieto utečenci pochádzajú. Máme tu teda takú politickú otázku, ako deeskalovať násilie v tých konfliktných e, regiónoch, ako napríklad v Sýrii, ako začneme ten mierový proces. Takže toto je hlavné. My v rozpočtovom výbore sa musíme sústredovať na to, kde máme právomoci a súhlasím s kolegom Fernandešom, odvedol skvelú prácu a samozrejme všetky nás zaujíma poskytnúť zamestnanie a dôstojný život občanom, podporovať malé stredné podniky, na tom sa zhodneme. No, myslím si, že skutočne je potreba taktiež e, prepracovať e, e viacručný finančný rámec. A máme tam napríklad e, tých extra 50 miliard eur, ktoré sú potrebné. Takže na to je treba trvať, aby bol e, tento viacručný finančný rámec zrevidovaný. Musíme na tom pracovať, taktiež e, poskytovať e, tzv. kapacitu predfinancovania. Všetky tieto otázky musia byť riešené zároveň s utečenskou krízou. No a Myslím si, že toto, týmto sa môžeme vyprofilovať ako inštitúcia, ako Európska únia, podľa teda toho, ako sa k tomu postavíme. Musí nám ísť v prvom rade o ľudí, musíme mať hu- dobrý humanitárny prístup a súcitný prístup. Zároveň je, treba je byť zodpovedný. Čo sa týka finančných prostriedkov, zistiť, na čo presne sa vynakladajú. Viem, že je to trochu celé také prepletené, ale je treba eh, nezabúdať na to, čo presne musíme robiť v rámci nášho výboru. Ďakujeme slovo na pán Maragal. Ďakujem za slovo. No, mne sa zdá, že táto diskusia je v podstate ilustratívna. To, čo povedal pán Fernández, to je pozitívne, ukazuje nám to, eh, že musíme v podstate plávať proti prúdu, keď rokujeme s radou. A taktiež to ilustruje, nakoľko táto migračná kríza už mm, teda sa odráža na fungovanie Európy. No a tento výbor mi v podstate je evidentné, že my musíme tu predstavovať Európu. Ukázali sa aj kontrasty a slabé stránky tohto rozpočtu, ktorý historicky je viazaný potom s tými príspevkami zo strany jednotlivých členských štátov a nie je viazaný s koncepciou európskej politiky a s schopnosťou reagovať na zmeny, ktoré sa odohrávajú v našom okolí. Či už je to nejaká sociálna finančná kríza alebo migračná kríza, ktoré v podstate, ku ktorým sa stavme všetci rovnako. Už najprv sme boli veľmi obozretní, mali sme prísnu bezpečnostnú politiku a snažili sme sa zachraňovať životy. Potom e, prišla fáza, kedy sme začali riešiť poskytovanie azylu, utečenské tábory, ale pripravme sa, pretože budúci rok budeme musieť hovoriť nie o utečencoch, ale o občanoch, o občanoch s právami. Budeme hovoriť o vzdelávaní, o zdravotníctve, o zamestnaní pre týchto občanov a to bude v európskom záujme. A ja si myslím, že toto je realita. Môžeme sa tváriť, že to nevidíme, nemusíme k tomu nič nahovoriť, pretože ešte to nemusíme riešiť. Ale úlohou nášho rozpočtového výboru je predvídať a pripraviť sa na budúcnosť. Vieme, že je treba konať, čo sa týka príčin konfliktu v Sýrii, v Iraku, v Líbii. Tam sa to bude len zhoršovať. To Násilie sa bude skutočne veľkým spôsobom navyšovať a budeme potrebovať veľa, veľa peňazí, či už teda len na poskytovanie azylu a príjmanie utečencov. Ale myslím si, že z tohto pohľadu našou povinnosťou je snažiť sa robiť všetko, čo je v našich silách. Nie len navyšovať finančné prostriedky, alebo e, lepší výklad v podstate tých rezervných prostriedkov v rámci e, VFR, ale taktiež je treba byť e, náročnejší a prísnejší pri využívaní konkrétnych položiek, tak aby všetko to eh, viedlo k optimálnemu výsledku. Zajtra sa stretneme s komisárkou Georgievou, ale môžeme hovoriť o FC a o dôsledkoch pre Horizon 2020 a nástroji spájame Európu. Je. Môžeme hovoriť o polnospodárskej politike, môžeme hovoriť o ITER, o tej koncepcii, že to vyzerá, že to je taká nedotknutelná záležitosť, pretože teraz sú takéto podmienky. Myslím si, že toto sú všetko otázky, ktoré vystanú v nadchádzajúcich mesiacoch a ukáže sa to naše európanstvo, ktoré teraz je potrebné a náš výbor je schopný vytvárať stanoviská, ktoré potom budú v podstate reprezentovať názory všetkých politických skupín a musíme sa prispôsobiť konkrétnej situácii. Eder Gardiazabal. Ďakujem vám. Ďakujem. Pán predseda, nebudem hovoriť o rozpočte na 2016 všeobecné, pretože už to urobil pán Gajer za sociálnych demokratov, ale využijem, že tu mám aj komisiu, že sa hovorí teda hlavne o utečencoch, pán Maragál hovoril, že je treba sa pozrieť trochu aj za roh, pretože hovoríme teraz o utečencoch a hovoríme o, hlavne o ľuďoch. A ja sa pýtam, čo bude o mesiac, čo bude o dva mesiace, pretože najprv sa hovorilo o tom, že ich príde 40 tisíc, to bol prvý návrh, potom druhý návrh, naraz 120 tisíc, no a to podstate je tam teda prijat týchto ľudí, neviem, poznám presné čísla, ale to sú ľudia, ktorí do Talianska prišli len teraz v lete. Ale plus sú tam tí, čo prišli do Grécka, čo prišli do Maďarska. Takže vidíte, v podstate postaráme sa o tých, čo došli do Talianska a už sme vyplnili ten e, Junckerov, e, tie prázdne miesta, čo dal dispozícii Juncker. Máme tu 75 miliónov eur na nejaké urgentné otázky, ale mňa by zaujímalo, ako to vidí komisia, ako to vypočítava, či budeme môcť reagovať už teraz. Pretože čo urobíme v roku 2016 alebo neskôr, tak o tom je treba hovoriť. No ale teraz prichádza zima. A pokiaľ už teraz nebudeme riešiť, čo máme v Maďarsku, v Grécku a v ďalších členských štátoch, všetkých tých sírčanov, lebo už neviem, ako tomu povedať, pretože to je utečenecká kríza, humanitárna kríza, ale potom príde katastrofa a bude to pre nás obrovská hamba. Pretože už si myslím, že žiadny iný výraz na toto nie je dosť deskriptívny. Takže komisia možno by nám mohla poskytnúť nejaké aktuálne informácie, či e, to budeme môcť riešiť. Ako to budeme riešiť? Už nemáme veľa času. No ale Nemôžeme čakať dva týždne tu, dva týždne tam, kým sa niekto rozhodne. Je to kríza, ktorá je tu teraz, musíme ju riešiť. Potrebujeme okamžité opatrenia, pretože príde zima. A dokážete si predstaviť, čo sa stane, pokiaľ nebude, nezačne vážne konať. Oui. Monsieur Zani. non, pas Zani. Grazie Presidente e mm, un augurio di... Ďakujem pekne. Blahoželám spravodajcovi, ktorý naozaj musel riešiť 2000 pozmeňujúcich návrhov. To asi ľahké nie je. Už keď sa pozrieme na tie čísla, tak to asi znamená, že je naozaj dôležité, aby tento rozpočet sa stal čímsi, čo by e, vyriešilo tie priority, ktoré, ale tie ciele, ktoré sú pre nás dôležité. A keď tu počujem to, čo ho povedali kolegovia, už tak mám pocit, že do veľkej miery máme podobné ťažiskové body a ciele. Možno ich vždy chceme dosiahnuť iným spôsobom v určitých prípadoch. To môže byť postup, ktorý znamená zvýšiť, navýšiť prostriedky ako viete, ja postupujem väčšinou inak. V rámci e, tohto rozpočtu sa snažím tam, kde sú tie e, čiastky už e, zakotvené, e, riešiť výdavkové línie, ktoré nie sú, nie sú e, presne vyriešené. A tieto prostriedky sa snažím presunúť tam, kde sú väčšie miery súrnosti, alebo tam, kde sa ukázalo, že e, by mohla EÚ postupovať e, efektívnejšie, alebo že problém je závažnejší. Zajtra predpoludním budeme e, hovoriť s komisárkou o e, performance budgetingu a to môže pomôcť rýchlo k definícii rozpočtu, ktorý bude viesť k analýze rozpočtovú linku po rozpočtovej linke Migrácia je samozrejme veľkou témou a veľkým problémom, ale keď sa pozrieme na to, aké správy prichádzajú z ministerstiev vnútra, alebo teda a ja dúfam, že to bude čosi uspokojivé. A v kon- konečne sa dohodneme na niečom, čo e, malo byť dohodnuté vlastne už v júni. Tých 40 tisíc, ktoré vtedy e, boli vyčlenené. My sme minimálne len v Taliansku tí novo prišli, prišli e, e, utečenci e, dosahujú oveľa vyššie počty, e, takže to vôbec, vôbec nepostačuje. Odliadnúc od toho, čo v konečnom dôsledku musia zrealizovať e, talianskí e, daňoví poplatníci, minister vnútra vy, vysvetlil, že tie náklady na život v Taliansku e, na základe tohoto problému každý rok narastajú to sú desiatky miliard e, eur. Dá sa to e, kvantifikovať, ale sú tu i prostriedky, ktoré kvantifikovať nevieme. Menej ako 10 v konečnom dôsledku prichádza z rozpočtu EÚ, aby sa tieto náklady e, pokryli. Takže toto, toto číslo, myslím si, hovorí za seba. Ja som ten prvý mimochodom, ktorý hovorí, že tými 50 miliardmi e, eur z rozpočtu nevyriešime všetky problémy, ale myslím si, že môžeme sa pozrieť na to, ktoré programy e, neukázali výsledky, aby sa tam presunuli prostriedky. Myslím si, že prepracovanie viacročného e, finančného rámca bude príležitosťou, aby sme čosi aj dosiahli. Nie len preto, že si myslím, že je to nevyhnutné, vzhľadom na postup tohto parlamentu a želania, želania tohto parlamentu, Určite chceme zmeniť veľa vecí vzhľadom na množstvo pozmeniacich návrhov, ale tiež členské krajiny a rada by si tu mohli vyjasniť pohľad, keď sa pozrieme na návrh rady. Sú tu rozpočtové e, linky, kde, sú, kde by mohli byť veľké e, e, krátenia treba určité programy pokračo, pokrač, pokračovať tam, kde sa robia veľké zásahy. Myslím si, že určité prekrytia e, vznikajú a s takýmito programami by sme sa mali teda ešte raz presnejšie zaoberať. Ďalej potom je potrebná, potrebný koherentnejší prístup. Rozpočet podľa mňa by mal byť koherentnejší ako to, čo sme doteraz e, robili. V určitých prípadoch alebo teda existujú prípady, kde môžeme ešte popremýšľať. Na základe tejto krízy však je však ešte vždy priateľné, aby sme 5 miliard eur previedli e, za niekoľko rokov Turecku bez toho, že by sme v konečnom dôsledku od týchto štátov dostali nejakú podporu. Určite problém migrácie nie je problém, ktorým by sa zaoberal len rozpočtový výbor, alebo ktorý by ho ako taký samotný dokázal vyriešiť, ale možno by sa lepšie mohli dohodnúť naše, náš výbor a ďalšie. Samozrejme, že sú tu i veľké výdavky pre tretie krajiny. Pre tretie krajiny. Je v tom však i tak, že máme tu prostriedky na to, aby sme pomohli obyvateľstvu, ktoré je v kritickej situácii na základe s krokov samotnej Európskej únie. Takže ak existuje lepšia koordinácia, tak tieto zdroje by sa naozaj mohli previesť inam. Tak potom, aby tieto krajiny už, by už ich nepotrebovali a naopak Európska únia by mohla postupovať e, účinnejšie e, aby mohla postupovať efektívnejšie, aby e, riešila terajšie e, migračné toky. Ďakujem. Ďakujem vám za vaše e, vstupy. Vaše priority, pán hlavný spravodajca, boli, myslím si, do veľkej miery potvrdené a sú, potvrdené a sú, sú predmetom kompromis, konsenzu Určite nedokážeme e, e, odhadnúť všetky dopady tej kríze. Je tu množstvo z, zhrozenia e, z tých metód, ktoré budú potrebné. Ako by sme mohli v viadročnom rámci 7 rokov do, mať kontinuitu, ale tu musíme vytvoriť, alebo máme tu dočinenia s bezprecedentnou krízou Mm, jednoducho eh, mám dojem, že sa tvárime, ako keby všetko bolo pri starom a keby sme tento veľký problém mohli eh, riešiť malými nástrojmi. Možno, kým dám slovo Jose Manuelovi, dám slovo ešte eh, komisii. Pán Preza možno by mohol upresniť tie upresnenia, ktoré sa tu žiadali. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli Ak dovolíte, budem hovoriť anglicky. Pán Böge sa pýtal, či čísla sú e, konsistentné medzi balíčkami z mája a septembra. Ten hlavný e, balíček pre tých 4000 e, relokácií, tak tento balíček, táto suma bola orientačne prispôsobená prostriedkom a extra prostriedky na tých 40 tisíc bolo 240 miliónov a teraz v novom balíčku 120 tisíc relokácií pre, pr- presunov, tá suma je 720 miliónov, takže trikrát e, toľko, plus e, náklady e, dopravy, ktoré neboli v minulom balíčku. Tiež chcem zdôrazniť, že toto nie je jediný e, prvok ktorý sa financuje z rozpočtu EÚ, je to prvok nový. Ten relokačný element, e, tá, teda, e, tie, tie relokácie sa predtým nezamýšľali, pretože to bolo všetko najprv v duchu e, dublinského prístupu. V rozpočte EÚ máme dva fondy. Jeden je azylovo-migračný a integračný fond a druhý to je fond pre vnútornú bezpečnosť a oba dokopy tvoria jednu miliardu naprieč členskými krajinami, takže každá členská krajina má odprezentovať operačné programy tak, aby reagovala e, na výzvy, e, spoločné výzvy migračných tokov. Takže toto je, musia sa tu implementovať spoločné kroky v spolupráci s členskými krajinami a v kombinácii týchto mainstreamových programov a v dočasných relokačných opatrení e, sa práve snažíme riešiť tie výzvy. Pokiaľ ide o tú vonkajšiu dimenziu, externý front, ako e, povedal pán Juncker v pléne, je tu, je tu ten fond pre Afriku, sever, sever, severnú časť Afriky a ďalšie, a tu sa očakáva naozaj, aby, že sa to využije zameranejším spôsobom v rozvojovej pomoci, ktorú, ktorá Únia poskytuje tretím krajinám, krajinám pôvodu alebo tranzit migračných tokov. A čl, e, ten, e, e, tá predstava je mať tu silnejšiu spoluprácu pri správe týchto migračných tokov. Takže toto reaguje na niektoré z vašich otázok pán Zany tak, sa tak pýtal napríklad v svojom vystupe. Pán Gajer sa pýtal, či e, tie škrty e, e, zo strany rady e, sú konzistentné s platobným plánom a, a, a s tou anormálnou situáciou. Nie je to konzistentné a komisia sa bude snažiť využiť všetky e, argumenty a dôkazy na to, aby sa demonstrovalo, že tomu tak je. Nemôžeme podľa mňa povedať, že sú opravnené absorpčnou kapacitou. Ak sa pozriete na implementačné čísla, tak určite tu nie je veľká miera zdôvodnenia medzi terajškom a novembrom budeme musieť využiť e, snahu identifikovať tie odhadnuté snahy. A zo strany komisie sme presvedčení, že sú to dobré e, argumenty v prospech tejto veci. Myslím, že toto boli tie hlavné body a dúfam, že som nič nevynechal. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja. Ďakujeme, pán Preza. Teraz pán Fernández. Obrigado, eu queria agradecer mais Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte raz chcel poďakovať všetkým rečníkom, všetkým kolegom. Máme všetci rovnaký kurz. Rada tu teraz nie je. Veľký vinník. Komisia konala. Parlament konal. A rada len reagovala rada, ktorá by mala v rámci tejto krízy preukázať spoločnú politiku. Únia mala reagovať, tí sa rozdielili a ukázali nepripravenosť. Myslím, že to je nepriateľné, že v tomto momente nástroje boli ešte zaškrtané, ktoré súvisia s utečeneckou krízou, a e, s ich riešením a s migráciou. Rada rada, ktorá preukázala sa teraz iná snažiť, pretože skutočne čelíme núdzovej situácii, ktorá si vyžaduje osobitné riešenie. To sú malé odseky. Odsek 4. Prostriedky. potom odsek 4, kde rada navrhuje škrty a úspory A my vidíme bežné správanie rady. Rada nie je ochotná prijať nejaké mimoriadne snahy ani v takýchto nepredvídateľných situáciách. A keď sa máme preukázať spoločná politika, spoločný postup pri riešení problémov. Takže to obrovská obava z tejto situácie. A Európska únia sa vystavuje hrozbe, že bude živnou pôdou pre všetky formy extrémizmu, ak sa nám nepodarí túto situáciu vyriešiť. Sú tu obrovské hrozby, ale ja som chcel hovoriť o rozpočte. Rád by som vám poďakoval za vaše príspevky. Vaše, naše snahy Vnímam za svoje a o, mimochodom ozrkadľujú sa v pozmeňujúcich návrhoch, ktoré už boli predložené. Máme spoločný cieľ, a myslím, že sa nám podarí splniť ho. Opierame sa o široký konsenzus v parlamente vo výbore a keď tvrdím, že vážne verím novú pozíciu rady, som bol na mnohých zmierovacích konaniach, tak sa to v podstate nedá až tak tvrdiť rada, sa nepreukázala veľmi múdro, neustále sa to opakuje. Aj zohľad na tieto skutočnosti nechcú nič robiť, hľadá len také polovičné riešenia. Takže ak by to neboli polovičné riešenia, tak by sme už nepotrebovali riešenia vôbec hľadať. Niekedy sa tvária, ako keby žiadne problémy neexistovali. To vychádza aj jasné z mnohých pripomienok a vyjadrení zástupcov rady. Takže pripomeňme si brez toho malého chlapca na tureckej hranici, na tureckom pobreží. Nemuselo sa to vôbec stať, tak aby sa hlavy štátov a vládza aktivizovali, ale dúfam, že táto fotka bude slúžiť na to, aby naše hodnoty, hodnoty solidarity, zodpovednosti sa realizovali, namiesto toho, aby sa o nich len hovorilo. Solidarita sa praktizuje. Solidarita sa vyjadruje činmi a nie len proklamáciami. Máme nástroje k dispozícii a v rámci možného by sme ich mali aj využiť s týmto rozpočtom. Nezmeníme samozrejme viacročný finančný rámec, ale pozmeňujúce návrhy ukazuje, že, ukazujú, že je dôležité zmeniť ho. E, poukazujú na to, že musíme mať flexibilnejšie nástroje, aby sme dokázali zareagovať na krízu, poradnú tým, ktorý, tej, ktorú teraz prežívame. Ale teraz sa musíme sústrediť na tento rozpočet. A ktorý je tvorí 1% HDP EÚ. Tu musíme začať tak, aby v Európskej únii existovala ešte nádej. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán e, všeobecný spravodajca. A dúfam, že sa nám spoločne podarí stanovovať priority a stanoviská voči rade, pretože ak chceme presvedčiť radu, tak to samozrejme predpokladá, že nájdeme konsenzus pred všetkými politickými skupinami. A hovorí sa o tom, že rozvoj a nakladanie peniazy musí byť zacielenejšie. No a keď si stanovíme tieto, tento cieľ, tak mohli by sme sa, nemohli by sme vyžadovať vyžadovať prísľub od krajín, ktoré z toho profitujú, prísľub, že obmedzia migračné troky a tieto mohli potvrdiť, že ich občania budú vrátení tam. Existuje takáto konferencia, teda koherencia? Áno, presne o to ide, keď hovoríme o koherentnosti. chceme mať formu koherentnej spolupráce pre programy, ktoré platí EU, To platí o readmisiu, ale tiež aj pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi. ľuďmi. Aj my chceme, alebo aj v týchto sférach chceme dosiahnuť, že v zmluvách a dohodách, ktoré sú zavreté s týmito krajinami, budú uvedené tieto prvky a to platí už časti aj pre existujúce nástroje, ale musíme, je ten spoločný element ohľadom na proti migračným trokom. Takže musíme sa sústrediť na tento prvok a tak by sme tak mohli financovať opatrenia, ktoré dok- budú rýchlejšie reagovať na krízu, ktorá je pred nami a súčasne budeme mať vyššiu mieru flexibility. Ďakujem pekne. Tým ukončujem rozpravu k rozpočtu 2016. Istotne sa k tomu ešte vrátime v nadchádzajúcich týždňoch a v nadchádzajúcich týždňoch alebo v budúcnosti budeme veľa času venovať a pozmeňujúcim návrhom. A teraz sa dostávame k bodu 5 a slovo dostane pani Zabal. Tak leba minútu chcem vysvetliť. Hovoríme tu o právnom rozpočte číslo 6. Vďaka eh, takým väčším príjmom, napríklad eh, na základ, alebo napríklad zo clá na cukor, alebo colné eh, príjmy. Máme tu 160 miliónov eur. Máme tam dokonca ešte aj teda pre, prebytok z roku 2014, takže teraz potrebujeme požiadať členské štáty o menej peňazí v rámci ich príspevkov e, do rozpočtu. Oh, pardon, bolo to 260 e, miliónov. Myslím si, že to je dobrá správa pre členské štáty. A teda podarí sa nám riešiť tie potreby, o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej diskusii. Okrem toho komisia navrhuje dve nové položky v e, oblasti e, rozvoja a spolupráce, taktiež rozšírenie. Máme tam tie trastové fondy, o tom už hovorila teda Európska komisia. A potom e, zmeny kancelárií toto taktiež nemá žiadny dopad na rozpočet. A ešte chcem dodať dve drobné technické zmeny v rámci rozpočtu. To boli, ktoré som popísala. Oni nemajú žiadny dopad na rozpočet, takže návrhujem, aby tento návrh bol schválený bez zmien. Preto pokladám, že rada ho taktiež odsúhlasie. Myslím si, že s tým nebudú problémy. Merci, madame le rapporteur général. Ďakujem pekne pani spravodajky, má niekto nejaké pripomienky k tomu? Zdá sa, že nie. Takže budeme postupovať podľa odporúčaní pani Garcie Zabav. Pozmejúce návrhy k návrhu správy musia byť predložené do 24. septembra 12.00 12.13 oktobra sa budú diskutovať na výbore a na plánom to pôjde v druhom týždni v októbre. Chceli ste ešte niečo povedať, Margo? Nie, až k ďalšiemu bodu. Pani Ivana. No dobre. Takže prechádzame k ďalšiemu bodu. V Európskom fonde na prispôsobenie globalizácii prípad Alitalia, pán Maragal. Ja. Ďakujem. Len stručne v mene pani Vana, ktorá tu dnes nemohla byť. Je to spis alebo otázka v súvislosti s Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Je tu žiadosť z Talianska ktorá sa týka jednej z najväčších spoločností v Taliansku, Alitalia, letecká spoločnosť. A skutočne to má veľký dopad na zamestnancov. Máme tu 2,35 miliónov eur, ale žiadajú o 1,4 zatiaľ. Týka sa to e, viac než 200 zamestnancov, ktorým musíme teda uľahčiť návrat na pracovný trh. Myslím si, že žiadajú o teda dosť malé percento tých peniazí, ktoré potrebujú. Tá kríza Alitalia spočíva v tom, že sa im znížil trhový podiel Rovnaká situácia postihla aj iné letecké spoločnosti v Európe, teda ťahá sa to už v roku 2008. A myslím si, že toto je odôvodnená žiadosť. Tá žiadosť taktiež odpoveda všetkým kritériám, e, ktoré teraz sú požadované v takýchto situáciách. Takže odporúčame schváliť túto žiadosť o fondy z Európskeho fonda prispôsobenia globalizácii. Paragraf donc avis favorable. Ďakujem pekne, otvárame debatu. Nech sa páči, kolega. Ďakujem pekne, predseda. Ja som tieňovým spravodajcom a mám skúsenosti. Niečo ma tu, teraz ho asi pamätám, prípad Marie Ducro, on za začiatku roka tohto, 0,3% administratívnych nákladov za pomoci. Avšak prípad Alitalia má 4 administratívnych nákladov z celkovej sumy z tohto fondu. To znamená, že to je 13 krát drahšie ako bežne. A kvôli čomu? To by ma len zaujímalo. Dekro to je 0,3 administratívnych nákladov z celkového celkové čiastky prípadom, pričom Alitalia to sú 4%, čo je 13 krát viac. Prečo je to tak? Ja si ja nepoznám detaily prípadu, ale možno je to preto e, z malej časti globálneho programu administratívne náklady s väčšinou minimálnou čiastkou rozpočtu. A neprekvapuje ma to, zase, že je vyššie, ale celková čiastka nie, je úplne bežná, zvyčajná. Chcela by nám, alebo mohla by nám pomôcť komisia a objasniť túto problematiku. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A takže 4% to je číslo, ktoré komisia ako indikatívne číslo, no ako údaj, no a potom je to na členských krajinách odôvodniť predložiť iné odhady. No a je jasné, že čiastka, ktorá je tu, ona môže byť spätne vystupovaná a môžeme zistiť, eh, aké sú konkrétne náklady, ktoré môžu byť odôvodnené. No a nejaký členský štát je schopný objasniť, respektíve tá nižšia čiastka vyplýva z toho, čo objasnil a odvodnil členský štát. Ďakujem pekne. Ste spokojní, pani Gresle. To všetky overí. Alebo nám to všetko objasní, ale hovorí teraz so spravodajcom. Už dobre, Nikto ďalší o slovo nežiada. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 28. septembra 18.00 a preskúmanie pozmeňujúcich návrhov a hlasovanie vo výbore je na zasadnutí 28. až 30. septembra. Povedal som 28. Aha, takže to. Teda tretieho. Ďakujem pekne, pán Maragal. Alors, s'agissant de, de la Grèce. Dobre, takže teraz prejdeme ku Grécku. A dohode medzi EU a gréckými úradmi. A vidíme, ako sa to odzakadli na rozpočet. No a ja som pracoval lista, ten návrh máte k dispozícii v tomto návrhu. Konštatujem, čo my k tomu môžeme pripomenúť. Chce sa niekto prihlásiť, alebo ten list takto príjmame na výbore. Nech sa páči, kolega. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja váš list považujem za veľmi dobrý. On odzrkadluje to, čo sme vypracovali tu na diskusii. Bohužiaľ v jednom bode musím priznať, že myslím, že by sme to mali výrazne zmeniť. My sme v tomto liste položili oprávnené otázky, odôvodnené, ktoré sú na existenciálnu dôležitosť, ale v tomto e, liste otázky uvádzame tým, že bezpodmienečne vykonáme tieto, tieto úkony, no a myslím, že treba a tam uviezť aj súvis s tými otázkami. Takže treba to formulovať tak, ako sme vám to navrhli, že konkrétne s týmito ikonmi sme, úkonmi sme spokojní. Ako otázky budú zodpovedané k našej spokojnosti? Na tom mi dosť záleží. Ďakujem pekne. proposition de, de, de rédaction et que... No, doteraz sa nám bohužiaľ nepodarilo nájsť nejakú alternatívu tejto úpravy. Takže čo presne navrhujete tomuto listu? Ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt überrascht, ähm, dass Ihnen diese Änderungs... Ja som prekvapený, že nemáte k dispozícii tieto pozmeňujúce návrhy, ale ja ich samozrejme môžem naformulovať, ale na to, aby sme ušetrili čas, navrhujem s tom porozprávať. Takže ja by som bol rád, keby sme to podmienili tým, že tie otázky, ktoré boli položené, musia byť uspokojivo zodpovedané. Ďakujem. je dis que votre observation avait fait l'objet de, de, de... Že bola predmetom mirovania alebo dohody predbežnej príprave tohto listu avšak nenašla väčšinovú podporu pán Fernández. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja si myslím, že všetci súhlasíme s tým, že podpora pre Grécko musí byť poskytnutá v konečnom dôsledku. Je to list, na ktorom sa všetci zhodneme, bohužiaľ. Myslí to s tým, ako veci prebiehajú konformne podľa pravidel. No a sú tam uvedené kondicionality v príslušných nariadeniach. Také otázky, ktoré nesúvisia priamo s témou. Ja si myslím, že návrh tohto listu je sformulovaný veľmi silno. A myslím, že na tom sa všetci zhodneme, že to ukazuje, že musíme sledovať stanovisko komisie a nemali by sme tam veľa vecí už meniť. Je to v podstate neutrálne, nie sú to žiadne nové peniaze. Je to frontloading, o ktorom tu hovoríme. Toto znenie je veľmi e, rozhodné a tie pravidlá samozrejme je treba rešpektovať. No a tento list predsedu je dostatočne rázny na to, aby ukázal, že rozpočtový výbor má určité obavy a je potreba ich príslušným spôsobom riešiť. Teraz k otázke kontroly. Možno bude treba, aby Európsky parlament sa trochu pozrel na to, čo sa deje v Grécku, bez toho, aby sme čakali na ďalšie lehoty. Je to zodpovednosť gréckého parlamentu a taktiež Európskeho parlamentu, aby sa Európsky parlament presvedčil, či všetko postupuje tak, ako má, a potom, aby sme to verejne oznámili aj pokiaľ by sa tie ciele tam neplnili. Takže nezávisle na trojke je treba, aby to, čo bolo dohodnuté, aby bolo prevedené do praxe. Ešte pani Gresle, ďakujem. Chcela by som povedať, že ten, bohužiaľ ten list nemáme v zložke. Škoda. Pretože bolo dohodnuté, že takéto veci budú v zložke. Myslím si, že je to dôležitý list. Teraz až som ho videla a bola by som rada o ňom diskutovala. Tá rozpočtová kontrola, delegácia 25. septembra príslušná delegácia e, ceste do Grécka, to je asi to je budúci týždeň. No, a pozrieme sa na 5 projektov z tých 180 projektov. Sú to projekty, ktoré ešte neboli implementované, ešte zatiaľ teda to tam nevyšlo, som dve, dva obrovské projekty. Bohužiaľ, všeobecne aj v iných členských štátoch je známe, že čím väčšie projekt, tým väčšia šanca, že zlyha. Takže by som chcela trochu teda predoslať takéto varovanie. Videli sme, že tie peniaze v Grécku, v Grécku príliš nepomáhali. Bola by som bývala rada, keby e, tam tie peniaze boli presne prerozdelené. Dobre, financovať malé stredné podniky, ale to, čo je sa týka, čo súvisí s nejakým štátnym financovaním, tak tam by sme mali byť opatrní, tam sme mali zistiť, nakoľko je to rentabilné. No a neviem, teda nakoľko tieto projekty tam budú fungovať a určite nebude dobre to financovať zo No a mám teda pár otázok. Čo sa týka teda všeobecnej výzvy, je treba sa pozrieť na administratívnu alebo správnu kapacitu. Tá správa je tam dosť taká nedokonalá, ale bez nej celý tento program v podstate ničomu nepovedie. Takže ešte chcem povedať pár slov komisii. Mali by sme pomôcť gréckej administratíve, aby to implementoval, ale kto to má urobiť? Takže mali by sme mať nejakú skupinu na vysokej úrovni, pretože kto pomôže ináč Grécko to implementovať? Jedna je pravda. My to hlasovanie v podstate má automatický dopad na celú situáciu. No a niektoré peniaze tam môžu chýbať a tieto dopady konkrétne, o tých je treba diskutovať, ale tie problémy si myslím, že tam jasné a sú dosť e, už aj známe. Takže nesom rada, že sa to takto obmedzuje na Grécko ale myslím si, že tá pomoc pre Grécko nie je dostatočne zacielená. Čo sa týka malých stredných podnikov, ktoré vytvárajú pracovné miesta, myslím si, že tam by to skutočne malo byť lepšie zacielené, konkrétnejšie. Ďakujem. Nuž, počúvajte. Čo sa týka toho listu samotného, no mali ste dostať minulý týždeň cez sekretariat elektronickým mailom. Sekretariát výboru pre rozpočet odoslal tento list mailom všetkým členom výboru minulý týždeň. No a bol vám zaslaný tento list. Je hovoríme tam o zrýchlení platieb, ale nie sú tam žiadne nové dodatočné záväzky Hovoríme tu o zrýchlení platieb, že o žiadnych nových prostriedkoch. A ide tam aj o to, aby Grécko rešpektovalo konkrétne pravidlá, boli stanovené ciele, aby sa tam tie projekty rýchlejšie realizovali. Do roku 2018 bude primárny, teda primárny prebytok rozpočtu 3%, to znie ako zázrak. No a máme určité očakávania od Grécka. Očakávame od nich štrukturálne reformy. A dúfame, že v Grécku vymizne tzv. tzv. paralelné hospodárstvo. Ja dôverujem gréckým kolegom, že budú šíriť takéto povedomie vo svojej krajine, pretože bude treba mm, to stále kontrolovať a dohliadať na to, hovoriť o tom. Je to aj chyba celej eurozóny, pretože Grécko nerešpektovalo pakt rastu a stability a to sme mali okomentovať. Je tu nedostatok riadenia kapacít mm, pre rozhodovanie a čo sa týka Grécka, tak Grécko je momentálne eh, dlžníkom EÚ a EÚ je veriteľom, takže každý máme konkrétnu zodpovednosť za to, čo sa stalo. Budeme hlasovať elektronicky, prosím, skontrolujte si, či máte dobre zasadené kartičky do hlasovacieho zariadenia. A budeme hlasovať najprv o tom, či všetko funguje. Takže zahajujem hlasovanie. To ešte nie je oficiálne, len overujeme, či všetko funguje. Pani Holmajer, nefunguje vám hlasovacie zariadenie? Alebo? Dobre, takže môžeme začať hlasovať. Máme už všetkých? Ešte chýba niekto? Nie, ešte tu všetci. Takže kto je za tento list, bude hlasovať za a môžete hlasovať. Všetci ste hlasovali? Končia hlasovanie. 22 hlasov za a 1 proti. Traja sa zdržali. Ďalší bod teraz. Mobilizácie Fondu Solidarity pre Bulharsko a Grécko. V roku 2015 nie sú tu pozmenujúce návrhy a teda predkladám na hlasovanie správu. Hlasujme. Chýbajú nám dva hlasy. Končím hlasovanie. Dvadsaťštyri za, jeden proti. Teraz oddiel 3. Pani Gadia Zabal. Takže najprv to máme e, prechod o pošku 26, tam žiadame o 15 e, miliónov eur na humanitárnu pomoc pre Južný Sudán, čo sa týka e, hygieny, zásobovanie vodou, potravinami a tak ďalej. Ďalej číslo 27, tam je 20 miliónov eur v záväzkoch a 19 v platbách toto je pre UNRA, pre agentúru, ktorá e, teda rieši situáciu palestinských utečencov. O tom hovoril pán Gejer. Musia zaplatiť 20 tisíc učiteľov a potom číslo 28 v hodnote 45 miliónov eur. Máme tam 10 miliónov pre palestincov v Sýrii, potom 20 miliónov pre Sýrčanov v Libanone a v Jordánsku, 10 miliónov humanitárnej pomoci tiež pre Sýriu a 5 miliónov pre Irak. To je dohromady 45 miliónov, takže hlasujem o podporu urgentne. Ďakujem. Merci, madame Gardeza. Ďakujeme. E, niekto k tomu niečo má? Nie? Takže prejdeme k hlasovaniu. Ste proti tomu, aby sme spoločne hlasovali o všetkých troch prevodoch, takže hlasujeme spoločne o troch transferoch. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Dvadsaťpäť za, jeden proti. Príjma sa. Teraz ďalšie oddiely. 2015 e, máte tu návrh transferu pani Holmajer pokiaľ ide o účtovný dvor a e, e, Ekonomický a sociálny výbor. Ďalej. Nech sa páči. Vážený pán predseda, hovoríte to správne, takže najprv sa týka dvoru auditorov. Tam ide o transfer 690 tisíc eur, ktoré by mali byť vyňaté z oblasti e, odmeny a ďalšie, teda odplaty pretože tam, čo týka verbovania nových zamestnancov, tak tam dochádza až v poslednom kvartáli e, roka, takže potrebujú tieto peniaze. Tieto peniaze sa použijú najprv na to, aby sa zaplatili teda ešte za energiu 160 tisíc eur. Potom je tam na údržbu budov určité časti budovy dvor auditorov budú vybavené no, klimatizáciou a taktiež sa tam vykoná určité opravy. A po tretie je tam prispôsobenie informačných systémov 470 tisíc eur. Takže dohromady tých spomínaných 690 tisíc možno tie prvé dva transfery ešte vysvetlím. Je tam teda hospodársky a sociálny vývoj, výbor 48 e, tisíc e, eur z oblasti preklada tlmočenie. Tam by to chceli vyňať a chceli by to vložiť do oblasti údržby softwarových systémov, najmanie teda mm, externých pracovníkov. Tretia oblasť, tam máme ESVČ, to je väčší transfer, dohromady 3,763 e, milióna, ktoré mali byť vyňaté z teda platieb za prenájmy, pretože tam pri pretože tam máme prispôsobovanie platov medzi rokmi 2012 a 2014, sú určité e, teda e, previsy, ktoré by mali byť využité na pokrytie e, zvyšených nákladov, ktoré, sú, ktoré bolo spôs, tieto náklady boli spôsobené tým, že v podstate došlo k devalvácii eura, pretože pôvodne sa to počítalo v amerických dolároch alebo v iných miestnych menách, takže toto stojí 1,8 milióna. Potom tu máme 772 tisíc eur, to sú navýšenia, ktoré boli spôsobené tým, že Paymaster mal dodatočné úlohy, management personálu, vlastný software, ktorý musel byť zriadený, alebo tam boli určité zmeny vykonané. No a po tretie, viac personálu, ktorý teraz spadá pod Paymastera. Ďalej tam máme 200 tisíc eur pre rodinné príspevky, ktoré sú teda vyššie, než sa povedne predpokladalo. Potom 10 tisíc eur pre College of Europe tam e, prídu stážisti z tejto inštitúcie. Myslím si, že to je fajn, to nie je toľko peňazí. No a ďalej, teda na obmedzené obdobie príde špeciálny poradca vysokej predstaviteľky pre otázky Kolumbie. Tam sa momentálne rokuje o otázke víza a tak ďalej. Z tohto dôvodu teda na obmedzený čas zamestnajú špecialistu. No a členské štáty nás stále vyzývajú, aby sme šetrili na personále, ale sú veľmi šikovní, čo týka vlastného šetrenia. Šetria na tom, čo vlastne slúbili ESVČ. Slúbili, že zaplatia e, teda vyslaní národných expertov e, vojenských, ale teraz to tam nejak drhne. Najprv potom súhlasili s týmto v oblasti IT, potom teda v oblasti vojenskej. Tak skutočne to je dosť drze. Na jednej strane chcú, aby e SVČ šetrila, ale na druhej strane to, čo oni slúbili, tak to nesplnia. Takže tam je 200 tisíc eur, potom 400 tisíc eur na bezpečnostné opatrenia na základe teda na nové bezpečnostné situácie, 95 tisíc je teda ďalej potrebných tak eh, dôsledkom tej bezpečnostnej situácie internej a externej boli potrebné teda nové aktivity, dodatočné aktivity aj vysokej predstaviteľky. Ešte 216 tisíc, to sú právne náklady eh, odškodné pretože tých predpokladaných 25 tisíc e, bolo trochu málo. Takže dohromady je to tých 3 milióny 763 tisíc eur. Merci, Madame Holmer. Ďakujem pani Holmer za tieto upresnenia. Sú k tomu otázky? Vaše poznámky k vonkajším akciám treba prostriedky Nemáme dostatok v zahraničnej európskej politiky. Nemáme ju vôbec. Máme e, prezenciu, e, máme ich 28, ale e, možno tu usporiť. 3000 pracovníkov ESVČ, pritom nie je tu spoločná voľkajšia politika, máme eurozónu, kde máme politiku eura, ale nemáme tam pracovníkov, v podstate nemáme ministerstvo, e, pokladnicu financí. E, takže toľko k odbočke. Hlasujme teda teraz pre každú z týchto inštitúcií oddelenie. Najprv účtovný dvor, teda dvor auditorov. Hlasujeme o dvore auditorov. Končím hlasovanie. 23 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Teraz ekonomický a sociálny výbor. Hlasujme teraz. Končím hlasovanie. A teraz Európska e, vonkajšia služba. Hlasujme. Končím hlasovanie. za, 2 proti, traja sa zdržali. Pokiaľ ide o budovy pani Holmajer, nemáme tu požiadavky, ktoré by bolo treba sformulovať. Pani Holmajer nám to potvrdzuje pre politiku budov. A tým pádom sme vlastne na toto popoludne vyčerpali program. Zajtra sa stretneme o 9. aby sme pokračovali v našich prácach. Bude to vypočutie, spoločné vypočutie rozpočtového e, výboru a výboru pre kontrolu rozpočtu. Pani Gresle bude spolupredsedať. Končím zasadnutie.